tohto všetkého je priame, sú za priame zahraničné investície, takže všetko je v našich rukách. Ďakujem za pozornosť, predseda. Ďakujem pekne, pán e, komisár. Teraz ukončujem rozpravu na túto tému a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.30. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu a tým je správa Miloslava Ransdorfa, ktorá sa týka obchodných aspektov východného partnerstva. Ja by som teraz slovo dal pánovi Ransdorfovi. Nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Uh, first of all... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť eh, poďakovanie eh, kolegom aj zástupcom komisie za účasť eh, tu v takúto neskorú nočnú hodinu. Ja by som chcel vysvetliť, o čo ide v mojej správe. Jej ide o podporu a posilnenie právneho štátu a občianskej spoločnosti v krajinách východného partnerstva. My sme pracovali ako kolektív a pripravili sme 142 pozmeňujúcich návrhov a podarilo sa nám pokryť ich do kompromisných pozmeňujúcich návrhov a na poslednú chvíľu sa kolegovia z SAD eh, rozhodli, že pri, podajú dva ústne pozmeňujúce návrhy. Jednak pán Kotaš, eh, ktorý pripravil dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú akceptovateľné pre mňa. Nemám problém s akceptovaním týchto, týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov a ja aj vysvetlím, že prečo pretože áno, DCFTA je veľmi dôležitým nástrojom v tejto obchodnej e, a ekonomickej zóne, ale viem si predstaviť taktiež aj ďalšie obchodné stratégie. Preto som za tento návrh napriek tomu, že to bolo navrhnuté na poslednú minútu. Čo sa týka samotného Gruzínska, Gruzínsko je um, téma sama o sebe, návrh pána Kotaša za e, skupinu SAD sa v Gruzinsku bolo obvinené z toho, že porušuje práva um, detí, že je tam, sú tam prípady detskej práce a možno, že nemáme konkrétne dôkazy, o takýchto javoch, ale ochrana práv dieťaťa je mojou prvou prioritou, preto nemám žiaden problém s akceptovaním pozmeňujúceho návrhu pána Kutaša. Ale musím poznamenať, že Gruzínsko má prezidenta pána Sakašviliho, ktorý je veľmi dobrým priateľom Spojených štátov amerických a rešpektovaným demokratom a bol tu takisto veľmi um, úprimne um, privítaný v Európskom parlamente. Možno, že si spomeniete, keď eh, prišiel tu do parlamentu a mal tu prejav. Takže toto je prakticky všetko, čo sa týka tejto správy a ja by som ešte chcel povedať, že parlamentné rozpravy by mali, prejavy mali byť také dlhé ako dámske sukne, dosť dlhé, aby pokryli predmet a dosť krátke na to, aby nestratili na atraktívnosti. Dúfam, že som splnil tento um, ideálny cieľ. Ďakujem. Ransdorf, and now we move... Ďakujem pekne, pán Ransdorf. If, um... Four requests. Nás prejdeme ku Catch the Eye. Máme tu štyri požiadavky o slovo a môžeme začať od pánom Nigalským. Pán e, predsedajúci, dámy a pani. som veľmi spokojný, že môžeme diskutovať o tejto téme. V tejto správe je viacero veľmi cenných bodov. Zdôrazňuje sa tam fakt, že Rusko bolo proti týmto rokovaniam a to bude mať veľmi negatívne dôsledky je to dôležité vyhlásenie, je tam aj niekoľko informácií, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny, také krajiny ako napríklad Gruzínsko. Tam sa situácia trošku vylepšila, ale v Bielorusku to nie je až tak dobré a my sme veľmi znepokojení. Táto spolupráca je veľmi dôležitá vzájomne a zároveň s politickou spoločenskou spoluprácou. To treba zdôrazniť. Keď budeme organizovať spoluprácu s, tak, s krajinami východného partnerstva, to je veľmi dôležité. Teraz pani Tikau. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Consider că este necesară consolidarea cooperării între Uniunea Ďakujem. Je jasné, že musíme skonsolidovať spoluprácu medzi EÚ a východnými krajinami celou sériou krajina vo viacerých sektoroch MSP, technológie, inovácie, komunikácie, cestovný ruch a tak ďalej. Preto som rada, že Moldovsko a Ukrajina pristúpili k zmluve o vytvorení spoločenstva pre energiu. To nám umožní aj lepšie splniť e, ciele v rámci energetiky pre EÚ a potrebujeme prehlbiť spoluprácu v energetickej oblasti s Ukrajinou, pretože energetický sektor na Ukrajine sa integruje dobre s našimi cieľami a je dobre zrealizovať spoločné projekty na zmodernizáciu infraštruktúr. Žiadam komisiu, aby zrealizovala tiež a rozvinula stratégiu pre Čiernomorskú oblasť. V energetickej oblasti je to veľmi dôležité, pretože zohráva tento región kľúčovú úlohu aj pre e, energetickú bezpečnosť a je dôležitým zdrojom energii. I'd like to ask Mr. Šikersky to take the... Teraz pán Šikersky má slovo, nech sa páči. Pán predsedajúci, dámy a páni, je dôležité, aby EÚ podporila východné partnerstvo východné krajiny, aby podporila ich európske ašpirácie, aby podporila európsku integráciu, aby podporila politickú a hospodárskú integráciu týchto krajín. A to spoluprácou s týmito krajinami. Treba využiť výhody ktoré môžu vyplynúť z obchodovania z hospodárskej spolupráce s týmito krajinami, hlavne v období hospodárskej krízy. Je potrebná nová stratégia aj pre južné členské štáty a v tomto kontexte oceňujeme túto novú dohodu s Ukrajinou, ktorá síce zatiaľ nebola parafovaná kvôli určitým eh, ťažkostiam teraz pani Basesku. Ďakujem, pán predsedajúci. Postupná liberalizácia obchodnej výmeny eh, s krajinami východného partnerstva mala by byť prirodzeným dôsledkom našej spolupráce s nimi a dôležitým spôsobom môže reaktivovať naše hospodárstvo a aktivovať e, aj našu energetickú bezpečnosť a vyzývam preto znovu komisiu, aby čím skôr predložila stratégiu EÚ pre Čierne more. Nezabúdajme na význam toho, že E, krajiny východného partnerstva by mali byť napojené na energetické infraštruktúry EÚ. Rumunsko je v tomto zmysle dosť aktívne. Napríklad e, interkonektor Agri bude e, presúvať alebo slúžiť na presun plynu z Azerbajdžanu do Európy. Potom máme aj projekty spolupráce s Moldavskom, plynovod medzi Falčvo, Gotešči,

Eh, eh, rozoberať s vami problematiku východného partnerstva. Chcem sa poďakovať spravodajcovi pánovi eh, Ransdorfovi za to, že iniciatívne sa zhostil tejto témy. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli konštruktívne k textu tejto správy. Ide o obchod tovarový, ale spolupracu aj v iných oblastiach, napríklad ochrana investícia, podpora colných kontrolných a hraničných postupov, odstraňovať e, tarifné bariéry, zavádzanie fitosanitárnych a iných predpisov. Ako viete, ostatné mesiace boli veľmi dôležité pre obchodné vzťahy s väčšinou členov východného partnerstva. E, hovorili sme o prehlbení e, Eh, obsahu dohod voľného obchodu. A jednou z partnerských strán je aj Ukrajina. A 16. júla by sme mali schvalovať záverečný text tejto dohody, potom ako sa uzavrie eh, právna, právna revízia tohto textu. Čo to prinesie? Prinesie to eh, určité zlepšenie, uvoľnenie vzťahov, samozrejme predpokladá to schválenie, podpis, ratifikáciu. A Vieme, že veľmi dlho e, sa rodila táto dohoda a je to akási brána pred e, asociačnou dohodou. Prvá časť tohto roku bola veľmi dôležitá aj z hľadiska rozvoja bilaterálnych vzťahov s, Moldavskou, s Moldavskom Gruzinskom. A to sú krajiny, s ktorými sa vlastne rozbehli rokovania. Treba si uvedomiť, že vďaka dôkladnému prípravnému procesu e, ostatných rokoch e, e, dnes žnieme ovocie. A mm, skutočne platí to, že Vyjednávanie tejto prehlbenej e, dohody o voľnom obchode e, znamená nový vzťah aj smerom e, na ďalšie krajiny, Bielorusko, Azerbajčan, rovnakým metrom chceme postupovať aj v prípade ďalších východoeurópskych partnerov. Členstvo vo VTO a zásadné reformy v obchodných sektoroch spomínaných krajín sú predpokladom prehlbenia e, obchodných vzťahov. Rozhodnutie otvoriť obchodné jednania by mali sa odvíjať od skutočnej schopnosti obchodného partnera zavádzať do života podmienky zakotvené v dohode o voľnom obchode. Žiaľ, Bielorusko a Azerbajčan nesplňajú tieto podmienky v súčasnej dobe a nemajú, e, nemajú spôsobilosti, ktoré sú e, od nich očakávané v zmysle tejto dohody. A musíme si uvedomiť, že tieto veci sú zasadené do širšieho politického kontextu a to sa vzťahuje e, na všetkých našich susedov. Takisto e, e, treba si uvedomiť, že toto je v súlade so základnými princípmi východného partnerstva, v smysle ktorého prehlbené dohody o voľnom obchode predstavujú integrálnu súčasť asociačných dohôd a preto ich neslobodno vnímať izolovanie. Ľudskoprávna situ- vzhľadom na ľudskoprávnu situáciu v Bielorusku e, Bielorusko participuje len okrajovo v rámci e, týchto vyjednávaní. Táto správa, vypracovaná pánom Ransdorfom, dobre e, zohľadňuje a odráža tú skutočnosť, že Európsky parlament a komisia zdieľajú rovnaké názory o obchodných vzťahoch s našimi východnými partnermi so všetkou váhou beriem v úvahu pozmenujúce e, návrhy a vnímam to ako odhodlanie EP prehlbovať bilaterálne vzťahy s našimi východoeurópskymi e, partnermi. Takisto veľmi vítam u úlohu parlamentného zhromaždenia Euronest, ktorý je veľmi nápomocný v tejto oblasti. Chcem vás uistiť o tom, že komisia plne súhlasí eh, s tým názorom, že treba presadzovať ambicioznú obchodnú agendu a byť e, takým stimulom k reformnému procesu v, v naši, u našich východných partnerov. Určite to bude neľahká úloha, preto je veľmi dôležité, aby EP a Európska komisia naďalej veľmi úzko spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi komisárovi a uzatváram tým rozpravu pod týmto bodom. Hlasovať o tejto téme sa bude zajtra 12.30. Teraz už prejdeme na posledný bod dnešného programu a jeho názov